Európska komisia naďalej veľmi úzko spolupracovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi komisárovi a uzatváram tým rozpravu pod týmto bodom. Hlasovať o tejto téme sa bude zajtra 12.30. Teraz už prejdeme na posledný bod dnešného programu a jeho názov e, je Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ, súčasná prax a výhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Sredozemia. spravodajcom je François Alfonsi. Najprv má slovo spravodajca. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, správa o vývoji stratégií makroregionov, hlavne v stredomorskej oblasti, tak to má dve strany. Je to programovanie na obdobie roku 2004-2020 v rámci koheznej politiky. Makroregionálna stratégia eh, pre eh, Baltské more má tri roky a má, eh, týka sa jednej oblasti, kde je aj morská, morská oblasť, aj horská oblasť. Stredomorská oblasť zažíva veľké problémy, sú tam ekonomické problémy, zadlženia aj politické problémy vyplývajúce z vývoja arabskej jary. Makroregionálna stratégia zlepšuje účinnosť politik regionálneho rozvoja EÚ. Elle apporte une vue d'ensemble et renforce les stratégies. Prináša celkový pohľad a e, zasahujú aj ďalšie európske inštitúcie ako EIB a podlo, podobne. E, táto makroregionálna stratégia takýmto spôsobom koordinuje aj proces do budúcnosti. Správa poukazuje na význam takejto oblasti je dôležitá pre Európu a musíme konať čo najskôr pragmaticky a koncertovať spoločne. Musíme rovnako spolupracovať aj v ďalších makroregiónoch, ako je Jadranské more a tak ďalej. podobné opatrenia prídu aj pre oblasť východného a západného stredomoria. Ťažkosti v Stredomorí na pobreží sú veľké a politiky regionálneho rozvoja a hlavne teritoriálny rozvoj sú veľmi dôležité. Vychádza táto stratégia z existujúceho rozpočtu a nepotrebuje nové financie. Čo potrebujeme viacej ako financie sú projekty, ale táto stratégia môže prinášať, nov, prinášať nové projekty vďaka novým aktérom a to aj na základe viac úrovňového riadenia. Žiadame komisiu, aby pomohla tomuto projektu a obraciame sa na cyperské predsedníctvo, aby v budúcich mesiacoch túto stratégiu podporilo. Pri príprave správy som sa stretol s viacerými Um, zainteresovanými aktérmi. Je to vynikajúca príležitosť, ktorú musíme využiť, aby sme vyslali pozitívny signál, aby sme priniesli budúcnosť pre Stredomorie, ktoré je postihnuté krízou. Ďakujem kolegov, kolegom z výboru DV a tieňovým spravodajcom, ktorí predložili veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré obohatili správu. Ďakujem aj výboru KULT, aj AFETu, aj pánovi Salavrakosovi za ich prácu, pretože aj oni obohatili túto správu, ktorú som vám predložil. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Máme 5 e, presne rečníkov, ktorí žiadali o slovo. Takže začneme niekým, kto je nový dnes večer. Pani Benera Atua. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Vážení kolegovia, niekoľko slov k tomu, čo povedal pán Alfonsi. Som autorkom stanoviska výboru KULT. Makroregionálna stratégia otvára veľké perspektívy pre decentralizovanú spoluprácu v Stredomorí je to vhodný rámec pre problematiku tejto oblasti a naše skúsenosti z posledných rokov by nás mali podporovať v tom, aby sme rozvíjali politiky cezhraničnej spolupráce pre mládež 3 body. Spolupráca pre mládež, využívať európske programy pre mládež a vytvárať synergie v spolupráci s Európskym úradom pre Stredomorie a mládež prepojenie, presieťovanie európskych stredomorských univerzít a odstrániť prekážky v mobilite študentov a profesorov a zľahčiť postupy pri udelovaní víz. Je to naozaj naliehavé. Po tretie, kvalita vzdelávania a výskumu v týchto sieťach musíme adekvátne financovať programy Tempus a Erasmus Mundus a automaticky by sa mali udelovať víza tým, ktorí e, fungujú a pracujú v týchto programoch. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí prispeli k vytvoreniu tejto správy. Tam... E, Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som zdôraznila dôležitosť makroregionálnych stratégií a fakt, že by mali byť postavené na vec Eh, úrovňovej vláde. To znamená, že by to mali byť zahrnuté tak miestne regionálne orgány, ako aj eh, akademická obec, občianská spoločnosť a tak ďalej už pri príprave týchto stratégií, ako aj pri implementovaní stratégií. A keď chcete mať dobrú, eh, dobré implementácie tak, alebo dobré vykonávanie, musia sa v členských štátoch sústrediť na, sústrediť na priority takýchto stratégií. My teda naliehame na komisiu, aby aj na radu a aby podporila um, podunajské povodie za ako makroregión. Už v roku 2010 parlament schválil 1,5 milióna na prípravné práce, ktorých cieľom malo byť vytvoriť model riadenia e, e, implementácie e, strategie EÚ pre podunajský región. Teraz má slovo pani Kraca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela sús predovšetkým zablahoželať pánovi Alfonzimu za jeho správu, ale tiež by som chcela poďakovať za prípravné práce, e, ktoré sme mali s národnými a miestnymi samos, regionálnymi samozprávami e, z juhu, ako aj zo severu. Myslím si, že je veľmi dôležité, že hovoríme o týchto otázkach makroregionálnych stratégií, pretože myslím si, že takýmto spôsobom by sme mohli lepšie podporovať a presadzovať naše európske politiky. Napríklad, aby som chcela hovoriť o Adriaticko-Jonskej iniciatíve, ktorá už beží a verím, že aj v blízkej budúcnosti komisia bude na toto pozitívne reagovať a pripraví stratégiu, ktorá podporí túto iniciatívu. Toto je dôležitá stratégia, je tam aj námorný aspekt a myslím si, že to môže poskytnúť impuls aj pre ostatné regióny, tak v Stredomorí, ako aj v Inde. Predseda, ďakujem pekne. A posledný rečník, štvrtý, nie piatý, je pani Bazesk, slečna Bazesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Makroregionálne stratégie sú výhodné, pretože prinášajú nové perspektívy pre územnú spoluprácu, pre tieto projekty, takisto môžu zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi regionálnymi programami a cieľmi stratégie Európa 2020. Ja by som chcela zdôrazniť dôležitú úlohu stratégie pre Balské more, pretože to vytvorilo dobrý rámec e, uplatňovania politiky súdržnosti. Takisto by som chcela však poukázať na príležitosti v Južnej Európe. Tieto by už, e, príležitosti by sa mali využiť e, prostredníctvom posunenej spolupráce medzi regiónmi avšak rozvoj regionálnych stratégií v Sredomorí bude určite krokom pred. V tejto oblasti máme podobné, podobné kultúru, podobné dejiny a vysoký potenciál. Toto sú optimálne podmienky pre rozvoj aj v námornej doprave a obnoviteľných zdrojoch energie. Predseda Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi komisárovi Kalasovi. E, vy ste tak zaujímavo hovorili o východnom partnerstve, tak teraz e, máte veľmi zau, e, možnosť e, takto zaujímavo uzavrieť aj túto rozpravu. Ďakujem pekne, ctení poslanci, ďakujem pán predseda komisia, ďakujem pánovi Anflozimu za túto správu, ktorá sa týka vývoja európskych makroregionálnych stratégií aj za jeho záujem o, o európsku stratégiu európsku stratégiu pre stredomorskú oblasť. Komisia je naďalej eh, sa zaujíma o Stredomorie s tým, že aké sú tam rôzne politické aj praktické ťažkosti. Eh, Návrh troch stratégií, ktoré navrhuje pán Alfonzi, konkrétne západná, stredná a východná vrátanie Adriatického a Jonského mora. To je zaujímavá myšlienka, ktorú treba ďalej rozvinúť, avšak e, už došlo k určitému pokroku vo vzťahu k e, Jadranskému modru a e, to celému tomuto regiónu v otázke námornej dopravy. Komisia teda by chcela E, pozvať všetky zúčastnené strany, aby sa poučili z e, ostatných makroregionálnych stratégií pre Pobaltie aj pre Dunaj preto komisia víta všetky iniciatívy pre regióny, aby aj krajiny veľmi dobre spolupracovali, teda na regionálnej úrovni, buď na tej v rámci medziregionálnej spolupráce, alebo v rámci makroregionálnej stratégie, pretože to sa zdá byť veľmi dobrým riešením. Komisia teda víta um, pozvanie členských štátov na Európskej rade v roku 2011, aby naďalej spolupracovali s Európskou komisiou o budúcich stratégiách pre makroregióny. E, v dôsledky toho, bez toho, aby sme už, ako si predpovedali, pozíciu rady, e, alebo ako budú vyzerať tieto stratégie, komisia chce podporiť pokrok ktorý by mohol byť e, dosiahnutý v ďalšom, ďalšej e, spolupráci v Stredomorí. Čo sa týka peňazí, sú tu dva aspekty. Jedna vec mandát, ktorý rada udelila vytvoreniu tohto region, tomuto regiónu, aj teda v akom formáte to má byť, aj aké prostriedky